Um, Ďakujem kolegovia. A teraz pokračujeme v našom programe a e, teraz e, máme predbežnú správu pani Makovej e, o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry. A teraz na 4 minúty dávam slovo pani Makovej.